štáty sú validované. Predseda od skupiny EPP e, obdržal žiadosť, aby bola pani e, Pitera menovaná do delegácie pre vzťahy s Bieloruskom miesto pani Agnieszky Kozlovskej Rajevič a taktiež do e, delegácie